Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ale ja som nežiadal o slovo, možno, že je to nejaké nedorozumenie a nechcem hovoriť. V poriadku. To znamená, že môžeme ukončiť minútové vystúpenia a nasledovný bod nášho programu je správa pána Svenseho, pokiaľ ide o rozvoj obchodu. Takže pán Svensson, nech sa páči, máte slovo podpora, a rozvoj, podpora rozvoja prostredníctvom obchodu. E, medzinárodný obchod zohráva veľmi významnú úlohu e, pri rozvoji ekonomiky. Myslím si, že s tým všetci súhlasíme a vieme, že globalizácia e, môže napomôcť i rozvojovým krajinám a musí im napomôcť a to je našim poslaním. Je to naša zodpovednosť zabezpečiť, aby toto nastalo. Samozrejme existujú isté výhody, ale zároveň i isté rizika a preto je veľmi dôležité, aby e, e, viac integrovaný medzinárodný obchod sa konal spolu s zapojením e, rozvojových krajín, rozvíjajúcich sa krajín. To je veľmi dôležité. Potrebné, aby tieto krajiny mali rozvoj a stanovený ako ich cieľ. Niekedy e, existuje istý rozpor medzi týmto rozvojom a obchodom. Niekedy e, sa hovorí, že by nemal obchod existovať, ale myslím si, že to je nesprávny postoj. E, rozvoj krajiny a obchod musia ísť ruka v ruke. Preto je dôležité, aby sa našla správna situácia, aby sme zlepšili spôsobilosti v chudobných krajinách a zároveň e, rozvojová pomoc naďalej bude potrebná. Pán predsedajúci, myslím, že všetci súhlasíme s tým, že otázka obchodu je spojená i s mierom. Nemôžeme ignorovať túto vec v rámci našej retoriky, no musíme to zdôrazňovať vo všetkých kontextoch. Tiež si myslím, že obchodné vzťahy s rozvojovými krajinami si vyžadujú zmenu postoja nás, krajín v Európskej únie, v porovnaní s rovnocennými obchodnými partnermi. E, musíme akceptovať e, skutočnosť, že tieto krajiny môžu konkurovať i nám za rovnakých podmienok a toto je E, vec, ktorú tu nevždy akceptujeme v tomto parlamente. E, máme záujem ochraňovať náš vlastný priemysel. A pán predsedajúci, chcem povedať, ako dôležité je e, zasadiť sa za solidaritu i v našej praktickej práce, v rámci našej praktickej práce a medzinárodných vzťahoch. Obchodné vzťah- pri rozvoji obchodných vzťahov môžeme tiež sa zasadzovať za ľudské práva. Môžeme bojovať proti detskej práci. A to je veľmi dôležité. Keďže obchod musí e, mať pozitívny vplyv na celú populáciu, na všetkých obyvateľov. Nemajú z neho e, profitovať len ľudia v meských oblastiach. Je dôležité, aby z neho profitovali i e, ľudia vo vidieckých oblastiach, ženy, deti, ktoré potrebujú podporu, špecifickú podporu a najmä e, pri obchodnej politike. Teraz by som rád v stručnosti spomenul e, politiku e, súdržnosti pre rozvoj. Tu sme sa zaviazali, že všetky naše politiky musia prispievať k skutočnému rozvoju, vývoju na celom svete a nemali by sme na to zabúdať v našej praktickej politickej práci. A nespomínať to iba vtedy, keď uh, sa schvaluje v tomto parlamente nejaká správa. Ďakujem pekne, pán Svensen. Takže teraz bude nasledovať Catch the Eye. E, slovo má pani Pasesku politika komercială comună este un instrument Spoločná obchodná politika je nástrojom, ktorá je výhodná aj pre členské štáty EÚ, aj pre partnerov únie. Obchodné výmeny s menej rozvinutými krajinami treba podporovať zo strany únie, pretože tým sa diverzifikuje hospodárstvo týchto krajín a takisto sa integrujú na celosvetový trh. Existujú jurisdikcie, ktoré e, sa nesprávajú férovo k obchodovaniu a potom používajú proti chudobnejším krajinám svoju, svoju, svoju vyššiu konkurencieschopnosť negatívnym spôsobom. Treba podporovať lokálne obchodovanie a zároveň e, verím, že je mimoriadne dôležité podporovať priame zahraničné investície, ktoré sú zásadným faktorom trvalo udržateľného rastu, rozvoja podnikavosti a technológie a dokážu vytvárať nové pracovné miesta, ktoré sú zásadné pre rozvoj. Ďakujeme. Pán Nikolesku má slovo. Ďakujem pekne eh, za slovo, pán predsedajúci. Blahoželám spravodajcovi za odvedenú prácu. Verím, že táto správa eh, zachádza priďaleko v niektorých aspektoch a treba, aby boli eliminované zajtra počas hlasovania. Toto uznesenie hovorí o negatívnych dopadoch spoločnej poľnohospodárskej politiky na obchod a rozvoj. E, poľnohospodárske fondy už boli drasticky zoškrtané Európskou radou a ja si myslím, že by sme mali byť opatrnejší, obozretnejší, keď hovoríme o tejto téme. Poľnohospodárstvo sa tu mení na arci nepriateľa, pretože údajne spôsobuje emisie alebo produkuje priveľa alebo primálo biopalív a podobne. Ja teda mám rezervovaný postoj voči 25. a 6. odseku. Pán Ferrera má slovo, hovorí predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, táto rozprava o podpore obchodovania s cieľom rozvoja by mal súvisieť aj s dereguláciou svetového obchodovania vo viacerých krajinách. Slobodné obchodovanie prispieva k rovnosti, eh, odstraňuje, zvyšuje dane a diverzifikuje krehké hospodárstva. Suroviny, ktoré sa tam ťažia, by nemali končiť v rukách ľudí zvonka týchto krajín. Treba aby obchodovanie bolo vyvážené i spoluprácou, ktorá bude v záujme rozvoja. Predovšetkým potrebujeme spoluprácu medzi južnými krajinami, aby sa všetky vzájomne podporovali, rozvíjali a aby jednotlivé krajiny juhu si mohli etablovať pevnú bázu svojho hospodárstva. Veľké európske krajiny by mali zasahovať vyváženým spôsobom a nie len tak, aby bohaté a veľké krajiny profitovali z chudobnejších. Ďakujeme, hovorí predseda. A ďalšou rečničkou rečnička hovorí, že v kontexte rozvoja a obchodovania by som sa chcela spýtať, aký je oficiálny postoj Európskej komisie a spravodajcov k zásade potra- kedy potraviny sa poskytujú e, entitám, ktoré musia dodržiavať ľudské práva. A otázka je, či e, zvláštny spravodajca OSN pre potravinovú suverenitu a sam, samozásobovanie, či tento spravodajca bol konzultovaný, či sa s ním spolupracuje a či v každej krajine, v každej komunite existuje právo e, produkovať také potraviny, aké si prajú a či e, miestni spotrebitelia majú prístup k lokálne vyprodukovaným čerstvým a zdravým potravinám. To je otázka. Všetky tieto práva nasledujeme, e, zabezpečujeme ich alebo nie?

možné dosiahnuť hospodársky blahobyt ľudstva. Celkom, celkom iste v Európskom parlamente čoraz viac počuť o tom, aké sú obchodné praktiky, aké sú eh, vo VTO praktiky. Väčšina týchto dohôd, ktoré sa tu prijímajú, sa zlepšujú, ako postupuje čas. Komisia sa snaží ich vylepšiť, a krajiny nahlasujú, aký dopad majú takéto praktiky a takéto zmluvy v oblasti obchodovania. Už sa tu spomenuli vzťahy takýchto obchodných zmluv s politickou situáciou, s korupciou, s korupciou, so správaním sa nadnárodných spoločností, multinárodných spoločností. Jednoducho netreba očakávať e, rapidný, skokový e, progres, skôr postupné zlepšovanie. To je zásadný postup, v ktorý je realistický. Ďakujeme, hovorí predseda, a na záverečné poznámky by som rád oslovil pani komisárku Kroes. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V mene komisie by som rada poďakovala výboru DV, výboru pre rozvoj a správodajcovi pánu Alfovi Svensonovi za túto správu. Môj kolega komisár Dechucht sa ospravedlňuje, že tu nemohol dnes večer byť, aby si mohol prediskutovať toto oznámenie o raste a obchodovaní, ale je plne oddaný takejto politike, takýmto návrhom v rámci súčasného mandátu komisie. Špecifická pozornosť bola venovaná tomu, aby multilaterálne obchodné dohody a návrhy, ktoré sa týkajú komplexných európskych iniciatív, o e, zodpovednom ťažení, o zodpovednej ťažbe nerastov. E, myslím si, že by som rada zdôraznila, že v tejto správe sú isté obavy, na ktorých sa môžeme zhodnúť. Číslo, obava číslo 1. Pozitívne príspevky obchodovania a investovania k rastu a rozvoju. Ako hovorí toto oznámenie, žiadna krajina ešte zatiaľ nedosiahla dlhodobý rast bez toho, že by sa otvorila obchodu a obchodným politikám, ktoré by podporovala vláda danej krajiny. Toto je jasný, jasný príklad e, súdržnosti politik v záujme rozvoja. S týmto princípom súhlasíme a považujeme ho za veľmi dôležitý. E, Výhrada číslo 2. Čo sa týka obchodnej politiky, ona obsahuje mnohých aktérov a EÚ svojimi e, zmluvami sa pohybuje v predpovedateľnom právnom rámci pre firmy, ktoré takto môžu pracovať v súčinnosti trvalo udržateľným spôsobom. Tieto dohody sú mocnými nástrojmi, ktoré e, zvyšujú očakávania, a navodzujú očakávania, čo je v podstate pozitívna vec. Takže obchodné dohody e, môžu sa dotýkať otázok, ktoré sú dôležité pre vzťahy medzi krajinami za Zároveň sa však niektoré inštitúcie venujú monitorovaniu a jemnejšiemu nastavovaniu vylepšovaniu týchto zmluv tam, kde je to potrebné. Každý aktér tu má svoju úlohu, či sú to vlády, cla, colnice, firmy, spotrebitelia a takisto je tu záujem občanov. Pani Morvej položila um, otázky, ktoré sa týkajú solidarity v oblasti potravinových dodávok. V kontekste kontexte uh, VTO sa konala ministerská schôdzka na Bali a bude sa konať na konci tohto roka a komisia bude témy prebrať práve na tejto e, schôdzke. Komisia ale robí oveľa viac, než len občasné vydanie nejakej správy. E- Obchodná politika EÚ potrebuje jasné rozvojové ciele. Naša ponuka pre obchodovanie je špecifická pre každé jednotlivé krajiny. Obchodné dohody napríklad s Koreou je, ta, je modelovým príkladom z pretože obchodná dohoda EÚ a Strednej Ameriky nemá tú istú šírku na porovnanie. V rámci tohto mandátu komisia e, si skontrolovala viaceré zmluvy, aby mohla e, usúdiť, či sa zmenili od 70. rokov, keď sme prvý raz začali e, s unilaterálnymi preferenciami. Tie krajiny, ktoré potrebovali vtedy viac pomoci, viac pozornosti, aby sa rozvíjali, tieto krajiny sú dnes iné, majú e, iný typ hospodárstva a teraz sa prijal aj iný typ hospodárskych zmluv. Napríklad krajiny e, Tichomoria, Afriky a Karibskej oblasti sa vynorili ako nová skupina e, krajín, kde aj EÚ sa venuje regionálnym rokovaniam, kde sú misie a najpokročilejšie rokovania sa komisia bude snažiť uzavrieť ešte pred koncom svojho mandátu. Ako komisárka, ktorá je zodpovedná za digitálne hospodárstvo, vás môžem ubezpečiť, že africký kontinent má teraz mobilné komunikačné technológie rozšírené takým spôsobom, ktoré dokážu navodiť hmatateľný výsledok a sú na osoh ľuďom vo všetkých oblastiach života. A toto je Afrika. Keď si uh, keď pripravujeme elektronické nástroje, myslíme aj na Afriku. A čo sa týka ľudských práv, chcem vám pripomenúť, že obchodná politika EÚ sa vykonáva s plným rešpektom zásad a cieľ e, vonkajšej aktivity Európskej únie SVČ. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. E, táto rozpráva je uzavretá. Hlasovať sa bude zajtra o 12.